podpis aktov e, schválených v rámci bežného legislatívneho e, postupu. Chcel by som vás e, informovať, že v stredu spolu s predsedom rady podpíšem 16 aktov, ktoré boli schválené v súlade s pravidlom 74 rokovacieho poriadku parlamentu.